spontánna rozpráva ani e, modré karty. Dámy a páni, rada na svojom sadnutí dospela k nominácii kandidáta na predsedu komisie. Bolo to prvé hlasovanie tohto druhu v rade a veľmi k tomu prispel Európsky parlament. Trošku sme im museli pomôcť, aby e, bol za kandidáta vymenovaný Jean-Claude Juncker. Pán Juncker, srdečne vás vítam v Európskom parlamente. A teraz dostanete príležitosť vystúpiť a predstaviť nám váš program, tak povediac. Takže vám dávam slovo. Ešte raz vás tu srdečne vítam. Nie ste tu vôbec nováčik, už ste tu boli v rôznych funkciách viackrát prítomní. Takže dovolte mi, aby som vám prvade zagratuloval k nominácii zo strany Hrady a udelujem vám slovo. Nech sa páči. Dobrý deň, vážený pán predseda, dámy a páni. 25. mája európsky občania k nám prehovorili a poslali nám silné posolstvo, aj keď niekedy také trochu protichodné. A dnes a v budúcich rokoch musíme naň odpovedať odpovedať na ich očakávania, na ich úzkosti, na ich nádeje, na ich sny, pretože v Európe je miesto aj na sny. A práve tu, v Európskom parlamente, e, na mieste demokrat, európskej demokracie chcem e, predstaviť moje všeobecné orientácie ktorý, s ktorými by som chcel predsedať budúcej komisie. Sú to také všeobecné orientácie, ktoré e, ste dostali aj v písomnej e, podobe vo všetkých oficiálnych jazykoch, pretože všetky jazyky majú rovnakú dôstojnosť. Chcem sa poďakovať prekladateľom, ktorí v noci preložili text, ktorý som dokončil včera večer. Detailný program pre komisiu e, bude predložený kolégiu e, komisárov, ktorí budú legitimizovaní vašim hlasovaním. Parlament, ktorý práve začal svoj legislatívny mandát, je odlišný od predchádzajúcich parlamentov. Vy ste prvý parlament, ktorý skutočne volí, ktorý vo všet- v tom pravom zmysle slova volí predsedu komisie E, vy budete voliť v novom duchu. E, my sme trvali po voľbách na požiadavkách, aby sa brali do úvahy výsledky volieb a všeobecného volebného práva. No a vy ste naplnili skutočným významom demokratickým politickým článok 17 odsek 7 Lisabonskej zmluvy. Bez vášho nástojenia a vašich žiadostí e, by tento článok bol zostal navždy zabudnutý. Vy ste sa postavili za demokratický princíp a mali ste k tomu dôvod. Parlament, ktorý e, ktorý núti k rešpektovaniu demokratických pravidiel, je čestný parlament a E, nemôže byť obviňovaný z e, nečestnosti a ďalších nekalých úmyslov. Ja som veľmi rád a ďakujem tým kolegom, ktorí e, našu demokratickú debatu naplnili naozaj živým záujmom. E, keby, keby boli socialisti e, vyhrali voľby, e, tak by som bol prvý žiadal, aby ste vlastne. E, hlasovali za predsedu komisie, ktorý z nich vyjde. Parlament a komisia sú e, dve inštitúcie par excellence a preto je úplne normálne, že predseda parlamentu a predseda komisie na jednej strane a parlament a komisia na druhej strane budú udržiavať a udržiavajú privilegované vzťahy. Sme e, aktérmi spoločenstva, a nie proti, nemáme fungovať proti rade, Európskej rade alebo Rade ministrov. Európa sa nebudovala na princípe proti niekomu, proti štátom. My, Európsky, my, parlament a komisia, my budeme konať vo všeobecnom záujme a chcem, aby sme to robili spoločne. Európska rada navrhuje e, predsedu komisie. A komisia nie je technickým výborom, e, ktorý sa skladá z dobrých e, funkcionárov, ktorí e, sú zaviazaní poslúchať iné inštitúcie. Komisia bude politická, ja ju chcem politickejšiu. Bude veľmi politická. Jej zloženie musí odrážať pluralitu väčšiny myšlienok, eh, ktorá sa vytvorí a bol by som rád, keby Európska rada eh, ako orgán, ktorý má svoju vnútornú architektúru, sa inšpiroval tým istým princípom. Eh, predseda komisie je volený vašim zhromaždením. Ale to neznamená, že budem dostávať rozkazy. Ja nebudem podriadení e, príjmať e, vaše rozkazy, ale buďte predstavení, buďte, buďte si istí, že e, ja naozaj stiahnem e, komisára, ak mu neprejavíte dôveru. A takisto aj v prípade legislatívnych návrhov, kde e, v istom zmysle vystúpite. Takže, e, takže vlastne e, to zostane také, aké to je. A chcem požiadať e, komisárov, aby častejšie sa zúčastňovali dôležite, dôležitých trilógov a aby to rada robila tiež. Ja budem robiť všetko preto, aby register lobby bol zverejnený a povinne zverejnený. E, chcem, aby ste vedeli, kto koho navštevuje, kto s kým rozprával a bol by som rád, keby aj ostatné inštitúcie tieto kroky nasledovali. A budem robiť tak, aby e, všetky procedurálne pravidlá, e, napríklad v oblasti geneticky modifikovaných organizmov boli brané do úvahy, aby komisia nerozhodovala na základe väčšiny členských štátov. Vo všeobecnosti, dámy a páni, vzdajme sa ideologických debát, ktoré len živia rozdiel, rozdiely. E, naplňme ich virtuálnym presvedčením, silným presvedčením a ambíciami, E, ktoré máme. Zvoľme si ako metódu práce pragmatizmus, sústreďme sa na konkrétne otázky, ktoré prinesú úžitok pre všetkých. Neunavujme tých, ktorí nás sledujú interinstitucionálnou rozpravou, ktorá nás vzdialuje od podstaty, to znamená od európskych občanov. A ja som povedal vládam, treba odolávať e, kritike, a príjmite tie a príjmate voči tým rozhodnutiam, ktoré ste prijali v Bruseli. Ak máte áno v Bruseli, nepovedzte nie e, doma. Nikdy to už nerobte po e, schôdzi Európskej rade alebo po schôdze, kde ste e, po schôdzi, kde ste vy zvíťazili aj my prehrali. V Európe my všetci spoločne e, vyhrávame, ale všetci spoločne prehrávame. Európa sa stala nečitateľnou, pretože veľmi často jej e, opis e, meníme na karikatúru. Vzdajme sa národných vášni. My tu musíme byť kolektívni. Aplikujme e, komunitárnu metódu. Ona je náročná, áno, ale je účinná a už to dokázala. E, venujme sa radšej tomu ako medzivládnym únikom. My potrebujeme komunitárnu metódu. Áno, pán predseda. Ja sa musím predsa vyjadriť v jazyku majstra sveta. Ja, herr prezident. Euró... Áno, pán predseda. Európa strátila dôveryhodnosť. Dištancia, vzdialenosť medzi občanmi a Európskou úniou sa zvyšuje. Len tí, čo sú úplne slepí a úplne hluchí, toto nevidia a nepočujú. Európska únia eh, si vyžaduje o svetu, vyžaduje si vysvetľovanie svojho fungovania a my máme povinnosť k tomuto prispieť. Pán predseda, Európa potrebuje reformu naozaj širokú a hĺbkovú. Potrebuje takúto reformnú agendu. Status quo nie je kompletnou paletou. Tú paletu je potrebné rozšíriť. Ľudia sa často obávajú reforiem pretože ich vnímajú ako veľmi rizikové, ale kto sa do rizika nepúšťa, tak e, ten preberá najväčšie riziko. My skrátka musíme rizika akceptovať, aby Európa bola konkurencieschopnejšia. Európska únia stratila globálnu a medzinárodnú konkurencieschopnosť. My sme zaostali, pretože sme zastali a je potrebné, aby sme znova dostali ten náskok, získali ten náskok. Konkurencieschopnosť sa často zamieňa so sociálnymi výdobytkami z ich stratov, ale e, to naozaj nie je rovné jedno druhému. Konkurencieschopnosť e, musí vystávať zo širokého konceptu, ktorého cieľom musí byť to, aby Európska únia bola aktívnou, aktívnym miestom pre ľudí, pre investorov. A k tomu patrí aj ten princíp, niekedy to je potrebné pripomenúť to, že hospodárstvo musí slúžiť ľuďom a nie naopak ľudia hospodárstvu. Hospodárstvo je tu pre ľudí, nie naopak. Z toho vyplýva, že pravidla vnútorného trhu nemôžu mať vyššiu hodnotu ako sociálne minimálne pravidla. Nemôže mať e, prioritu vždy e, vnútorný trh, aj to sociálne musí mať naďalej pevné miesto v Európe. Ja som nadšeným prívržencom sociálneho trhového hospodárstva. Blahobyt pre všetkých, povedal Ludwig Erhard. Nielen pre hrstku, pre všetkých blahobyt. Toto musí byť maxima našej hospodárskej aj sociálnej politiky. Často sa z oči voči kríze hovorí, že sociálne trospodárstvo zlyhalo. Nie, dámy a páni, nie je to sociálne trospodárstvo, ktoré zlyhalo. Zlyhali tí, ktorí eh, nedokázali zabrániť eh, propagácii politiky, politike rýchlych peňazí. Nezlyhalo toho hospodárstvo, sociálne trhové hospodárstvo, nie, zlyhali ľudia, ktorí toto dovolili. Sociálne hospodárstvo funguje iba za predpokladu, že existuje aj sociálny dialog. E, sociálny dialog v krízových rokoch naozaj utrpel, čiže je potrebné, aby sa obnovil na národnej, ale hlavne na európskej úrovni. Čiže je potrebné ho znova oživiť, sociálny dialog. A ja chcem byť predsedom sociálneho dialogu. aby sa Európa naozaj etablovala, potrebujeme rast, ale nie konjunktúru, ktorá e, spôsobuje e, dlhy, ktorá spôsobuje nezamestnanosť dlhodobého charakteru. Potrebujeme naozaj udržateľný rast na 10 ročia dopredu. Potrebujeme taký balík, ktorý spôsobí zamestnanosť, rast, konkurenceschopnosť. Prečo toto potrebujeme? Potrebujeme to preto, lebo mnohí v Európe sa musia znova obrátiť k Európe, musia na ňu hľadieť v pozitívnom duchu. Balík s investičnými programami má za cieľ dosiahnuť to, aby ľudia znova boli v jadre spoločnosti. V rámci hraníc EÚ máme 29. krajinu. Je to krajina, kde žijú nezamestnaní mladí nezamestnaní, ľudia, ktorí sú marginalizovaní, vylúčení, ponechaní na pospas. A ja by som bol rád, keby táto 29. krajina nebola, keby bola bežnou členskou krajinou. A preto navrhujem investičný program, ktorý bude naozaj veľmi ambiciozný. Do februára 2015 by som chcel takýto balík rastu investícií, konkurenceschopnosti a zamestnanosti pripraviť. A bol by som rád, keby sme v najbližších rokoch, v tých troch najbližších rokoch, mali 300 miliard eur na verejných a hlavne súkromných investíciách, aby sa potrebovalo takéto objemy peňazí zmobilizovať. To spravíme a bol by som rád, keby ma Európsky parlament na tejto ceste podporil. Dá sa to dosiahnuť, keď budeme zacielene využívať štrukturálne fondy, tie, ktoré existujú a cieľným využívaním disponibilných nástrojov, ktoré sa dajú ešte rozšíriť. Ide o nástroje Európskej investičnej banky. Potrebujeme investície do projektov infraštruktúry, ktoré budú vyladené tak, ako je to potrebné. Potrebujeme podporovať široké pásmo, energetické siete, potrebujeme investovať do dopravných infraštruktúr, priemyselných centier, potrebujeme reindustrializáciu Európy, potrebujeme investície aj do priemyslu, v priemyselnej oblasti. Taktiež sú potrebné investície do výskumu, vývoja, obnoviteľných zdrojov energie. Obnoviteľné zdroje toto nie je pole nejakých e, zelených ekológov. Nie, obnoviteľné zdroje sú predpokladom toho, aby Európa zajtrajška naozaj mala udržateľné hospodárstvo a aby mala konkurenčnú výhodu v porovnaní s ostatnými regiónmi sveta. Ein stärker investieren. Väčšia miera investícií v Európe, e, to je predpoklad Európy pre rast, pre zamestnanosť. Investície sú najlepším spojencom nezamestnaných. A tiež záruka pre mládež, tu je potrebné rozšíriť. Ja by som bol rád, keby sa ten vek, veková hranica postupne zvýšila z 25 na 30 rokov. Investície sú zacielené, naozaj zacielené iba vtedy, a pokiaľ ide o byrokraciu, ak táto naozaj bude odbúraná, bude znížená pre všetkých, vrátane malých a stredných podnikov. Pretože to nie sú nejakí veľkokapitalisti, toto sú ľudia, ktorí naozaj tvrdo pracujú, ktorí tvoria pracovné miesta a preto musíme byť viac pre malé a stredné podniky, hlavne cestou rezolutného odburávania byrokracie. Preto je to naozaj prehnané pokiaľ ide o princíp subsidiarity. Od Maastrichtskej zmluvy neustále hovoríme o korektnom uplatňovaní tohto princípu. Ale nedarí sa nám to aj praktizovať. Naše prejavy nejdú celkom ruka v ruke s našimi činmi. Čiže musím sa postarať o to, a ja sa o to postaram, aby Európska komisia a Európska únia sa mm, nevrtala do každého rohu života ľudí, nie, aby sa naozaj koncentrovala iba na tie veľké problémy. Nie každý problém, ktorý v Európe existuje, je problémom Európskej únie. Nemá to tak byť. My sa máme starať o tie veľké veci. Aldis, Herr Toto všetko, pán predseda, musí byť samozrejme konformné s paktom stability Inak to nejde. Pak trastu a stability nezmeníme, pokiaľ ide o jeho základy. Toto konštatovala Európska rada a ja sa budem držať tohto rozhodnutia v najbližších rokoch. Stabilita bola slúbená, keď sa zavádzali spoločné hodnoty. Stabilita toto nie je len kritérium vstupu, je to kritérium dlhodobého charakteru, trvalé kritérium. Európa nemôže svoje slúby nesplňať. Ja nebudem porušovať slúby, ktoré Európa dala. Ale Európska rada rovnako právom konštatovala, že musíme marže flexibility roku 2005 a 2011 z týchto reforiem, že tieto marže je potrebné využívať tak, aby sme tú dimenziu rastu, paktu rastu a stability naozaj v plnej miere realizovali. A to sme aj robili v minulosti a budeme to robiť v ešte väčšej miere aj v budúcnosti. Hoci, pán predseda, toho, čo sme dosiahli v minulých rokoch, čo sme spustili v minulých rokoch, to, čo sa podarilo, že toto nemôžeme naozaj podceňovať, lebo naozaj veľmi leží na srdci. Ja som bol predsedom Euroskupiny, teším sa, že tu už nie som, lebo naozaj to nie je nič e, veľmi príjemné, no ale či to, o čo sa uchádza dnes, bude príjemnejšie, no o tom by som dosť pochyboval. Takže my sme počas eurokrízy, to nebola eurokríza, to je zlý názov, bola to kríza zadlženia, dlhová kríza, tak my sme za letu museli opravovať horiace lietadlo. Toto nebolo jednoduché. Nezodpovedá to pravidlám, politickej estetiky, politického umenia. Nie, nebolo to nič lákavé, ale podarilo sa nám dosiahnuť zachovanie eurozóny. Pred e, niečo viac ako rokom špekulanti zo všetkých kútov sveta, a všetci sa smejú, a niektorí sa smejú, tak oni všetci e, vtedy e, si stavovali na to, že sa eurozóna zrúti. Ale nestalo sa to. Na mnohých finančných e, trhoch e, sa dávali stavky na to, že Grécko bude z eurozóny vylúčené. a Ja som bol všetko preto a som na to pyšný, že Grécko, že tejto, tohto veľkého národa, tejto veľkej krajiny je naďalej súčasťou eurozóny. No ale, pán predseda, došlo aj ku chybám. Horiace lietadlo, opravovať záletu, to nie je nič jednoduché, lebo sem tam si pritom aj spalíte prsty. Ja by som bol rád do budúcna, ak to ešte bude nejaké prispôsobovanie, nejaké adaptačné programy. Neviem, nie je to nevyhnutné, aby takéto programy boli prijaté, ale ak predsa len, bol by som rád, keby tam e, bola naozaj veľmi podobná štúdia sociálnych dopadov, aby sme vedeli, ako takéto adaptačné programy sa prejavia na živote ľudí. Bez nejakej analýzy celých dopadov žiadnu takúto zmenu, žiaden takýto program, žiadnu takúto reformu realizovať nebudeme. A tiež by som bol rád, keby sme za každým, keď sa príjmajú nejaké adaptačné programy, aby sme nemali len plán A, ale aj plán B. Plán B treba môcť využiť potom, keď e, sa makroekonomické výhľady ukážu ako nesprávne, keď bude rast menší, než bolo predpokladané ak dôjde k takýmto zmenám, je potrebné mať možnosť pozmeniť aj tie adaptačné programy, čiže som za to, aby sme za každým mali aj plán B, ktorý bude od začiatku pripravený. No, tuším, vás to nepresvedčilo. Bol by som rád, keby sme sa nanovo zamysleli nad nástrojom trojky, pretože parlament vo viacerých správach poukázal na to, že fungovanie trojky tejto forme nie je demokratické. Nie je demokraticky podložené, pretože tam nie je parlamentná dimenzia, takže trojku je potrebné realizovať inak, urobiť ju demokratickejšou, parlamentnejšou. Urobíme to. Mr. Mr. President. Pán predseda, nemôžeme míňať peniaze, ktoré nemáme a musíme nahradiť deficity e, myšlienkami. Tie tu sú, existujú, musíme ich lepšie využiť, lepšie využiť príležitosti digitálnych technológií, ktoré nemajú hranice. Musíme prelomiť e, váhanie, musíme pre, prelomiť e, zábrany, ktoré sú tu na, medzi hranicami členských štátov a musíme sa snažiť ostraňovať tieto prekážky e, pre rast. Takisto roamingové poplatky v Európe musia zmiznúť a zmiznú. Ak budeme úspešní e, pri implementácii digitálneho jednotného trhu, môžeme vygenerovať 150 e, miliard eur dodatočného rastu v Európe. A to sa nám musí podariť. Často už zaznelo, e, zväčša počas ukrajinskej krízy potrebujeme e, odolnú energetickú e, úniu, ktorá vie efektívne bojovať proti klimatickým zmenám pomocou príslušných politik. Musíme zreorganizovať energetickú politiku EÚ a vytvoriť skutočnú energetickú úniu. Musíme združiť naše zdroje, skombinovať infraštruktúru, zjednotiť našu rokovaciu silu v rokovaniach e, voči tretím krajinám. Musíme diverzifikovať naše zdroje energii a využívať a znížiť vysokú energetickú závislosť niektorých e, z našich členských štátov. Myslím, že Európska energetická únia sa stane svetovou jednotkou v oblasti obnoviteľných e, zdrojov energií a určite e, prispeje e, k zvyšovaniu energetickej efektivity do roku 2020. Potrebujeme tu mať záväzné ciele do roku 2030. To je pre mňa minimum, ak chceme byť naozaj dôveryhodný. A chceme byť lídrami v oblasti politiky klimatických zmien. Tam je potrebné, aby sme zvýšili našu energetickú efektivitu. Bez toho to nejde. Vnútorný trh sa musí dokončiť. Ak sa nám to úspešne podarí, Pridáme ďalších 200 miliárd eur pridanej hodnoty eh, do, do ekonomiky EÚ. Musíme to urobiť, musíme eh, vytvoriť naše eh, európske pravidla pre banky, musíme zlepši, zlepšiť financovanie nášho hospodárstva. Na to je potrebné ďalej integrovať kapitálové trhy, to by znišilo náklady na e, získavanie kapitálu, obzvlášť pre malé a stredné podniky. Voľný pohyb e, pracovníkov. Ten bol vždy jedným zo základných pilierov vnútorného trhu. Ja tento princíp budem hájiť. Free movement. Voľný pohyb je príležitosťou, nie hrozbou. Pravidlá sa meniť nebudú, bude na národných e, orgánoch, aby bojovali proti zneužívaniu týchto pravidiel. Ja chcem e, iniciovať revíziu e, smernice o vysielaní pracovníkov a jej implementácii. Musíme totiž bojovať proti sociálnemu dumpingu. To určite budeme realizovať. A e, takisto budem bojovať proti e, daňovým únikom, daňovým podvodom. Som e, za to, aby sa na úrovni EÚ prijal konsolidovaný text o daní z finančných transakcií. Musíme bojovať proti praniu špinavých peňazí. A aj to robiť budeme. Pán predseda, pokiaľ ide o ekonomickú a menovú úniu, chcem vás upozorniť na to, že kríza sa ešte neskončila. Kríza sa neskončila, pretože máme 25 miliónov ľudí, ktorí sú nezamestnaní. Kríza bude prekonaná, až keď bude plná zamestnanosť. Aby sme to dosiahli, musíme lepšie koordinovať naše ekonomické politiky. Musíme vytvoriť ekonomické riadenie ako istý druh ekonomickej vlády. A my to urobíme. Musíme byť veľmi nároční, pokiaľ ide o potrebu štrukturálnych reform, ktoré v strednodobom horizonte prispejú k rastu európskej ekonomiky. Ak členské štáty, členovia E, menovej a ekonomickej únie, ktoré robia špeciálne úsilie, musíme sa zamyslieť nad finančnými motiváciami, ktoré by tento proces mali sprevádzať, aby sme mali vlastnú e, rozpočtovú kapacitu pre zónu euro. My by sme mali už e, prestať sa nechávať reprezentovať, zatiaľ čo jedna z naj silnejších mien má 30 e, reprezentantov, ktorí si často protirečia. E, euro by malo byť reprezentované jedným, jedným kreslom, jednou osobou, malo by mať jedno jediné miesto uprostred inštitúcií. E, keďže, keď som v Bretton Woods, tak som v USA a chcel by som vám povedať niečo, E, k dohode o voľnej výmene z USA. Ja som za to, aby táto dohoda bola uzavretá. Myslím si, že obidva najširšie ekonomické priestory e, a dve najväčšie demokracie na planéte by mali využiť toto v záujme Američanov aj Európanov. Ale e, táto dohoda nebude uzavretá za akúkoľvek cenu. My nemôžeme opustiť naše normy v oblasti zdravotníctva, nemôžeme zanechať naše sociálne normy, nemôžeme zanechať naše požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov. Ja nechcem, aby ochrana údajov bola súčasťou negociačného procesu s našimi americkými priateľmi, a nechce, nechcel by som, aby sme vytvorili paralelnú tajnú e, judikatúru. My sme náš, máme náš vlastný priestor a aplikujme právo a robme tak, aby tieto negociácie boli maximálne transparentné. Hovor, poviem vám toto, ak nebudeme publikovať E, dokumenty, ktoré sa toho týkajú. Nehovorím o tých dokumentoch, ktoré e, sú strategické, tak tieto dohody by prepadli pred verejnou mienkou, pred parlamentom, aj pred národnými parlamentami, ak by tie mali ich odsúhlasiť. Musíme byť a budeme teda transparentnejší, pretože nemáme čo skrývať. E, prosím vás, neskrývajme nič Európska únia je úniou hodnôt. A my sme dôveryhodní e, voči ostatnému svetu a budeme, ak budeme požadovační a nároční, pokiaľ ide o hodnotu základných hodnôt. A ja budem menovať komisára, ktorý bude zodpovedný za aplikáciu Charty základných práv a chcem, aby Európska únia čo najrychlejšie sa stala členom Európskeho dohovoru o ľudských právach v Rade Európe. Smernice ohľadne diskriminácie zostávajú na stole. A ja sa pokúsim presvedčiť radu, aby čo najrychlejšie prijala e, tento dokument E, migrácia, imigrácia, e, legálna, ilegálna, to sú témy, ktoré takmer každý deň e, sa s nimi naši e, spoluobčania stretajú a preto potrebujeme spoločnú politiku v oblasti azylu a preto navrhujeme spoločnú politiku v azylovej oblasti. Musíme sa zamyslieť nad legálnou imigráciou. Musíme sa zamyslieť nad ňou e, v Európe do budúcich 50. rokov, pretože Európa bude túto imigráciu naozaj potrebovať. Urobme to tak ako USA, Kanada a Austrália. Ja som si očakával také okamehy e, vzruš, vzrušenia a práve teraz sme boli e, svetkom niečoho takéto. Ochraňujme naše externé hranice. Bojujme proti e, kriminálnym bandám, ktoré bohatnú a zarábajú na nešťastí iných a tí, ktorí prídu a na tých, ktorí prídu k nám, na lodiach, ktoré sa plavia stredozemným morom. Je potrebné na väčšia miera solidarity medzi severom a juhom. Ilegálna imigrácia, utečenci, to nie sú iba problémy Malty, Cypru, eh, Malty, Cypru alebo Talianska a Grécka K zahraničnej politiky, pán predseda, eh, by som nechcel eh, hovoriť, ale spoločná zahraničná a bezpečnostná politika tu nutne potrebujeme. Pre mňa by to bolo dobre, ja zabezpečím, aby eh, ten, kto bude mať túto úlohu, už nebol brzdený členskými štátmi. Spoločná zahraničná politika potrebuje naozaj jednotné vystupovanie na vonok. Ten, kto bude mať e, túto e, úlohu, bude mať veľmi e, široké pole pôsobnosti a bude, budú ho podporovať sektoriálne orientovaní komisári. Pokiaľ ide o obranu, nede mi o to, aby EÚ e, e, bola nejakým protipolom NATO. Obe musia spolupracovať, obe tieto organizácie. Ale v oblasti obrany potrebujeme posilnenú spoluprácu, ako e, to spomína Lisabonská zmluva. A obzvlášť v oblasti verejného obstarávania potrebujeme viac spolupráce a nie, aby sme si zaobstarávali eh, proti sebe to, čo spoločne všetci potrebujeme. Pán predseda, v budúcich piatich rokoch eh, žiaden nový eh, člen do Európskej únie nevstúpi. Z dnešného pohľadu je to nepredstaviteľné, aby jedna z kandidátskych krajín, s ktorými rokujeme, kryté, e, všetky e, prestupné kritéria mohla e, splniť v takto krátkom čase, ale ďalej sa bude pokračovať v rokovaniach. A iné európske krajiny potrebujú dôveryhodnú európsku perspektívu, ktorá by bola úprimne myslená, to e, platí obzvlášť pre krajiny západného Balkánu, pretože tento tragický región Európy potrebuje európsku perspektívu, perspektívu tak, aby naozaj e, v nej zbranie močali. Chcel by som vám ešte povedať, pán predseda niečo o potrebe priemyselnej politiky, ktorú musíme v Európe vytvoriť, aby sme zvýšili e, e, účasť priemyslu v HDP na hodnotu 20 um, ehm, Ešte by som chcel hovoriť e, detailnejšie o Ukrajine, ktorej ľud by som chcel pozdraviť a my si myslíme, že tento národ je európsky a má miesto v Európe. Ešte som by som bol rád, Ešte by som bol rád vám detailne vysvetliť, prečo si myslím, že je potrebné, aby sme vo všetkých európskych krajinách vytvorili minimálne sociálne platy a minimálne príjmy, garantované príjmy. Mali by sme konať v tomto smere. Ešte by som vám chcel povedať, že som presvedčený, E, o tom, že e, verejná služba by mala byť služba vo verejnom záujme a mala by byť zachovaná a nemala by podliehať rôznym výkyvom. A ešte e, by som bol rád vám hovoril, dámy a páni, o Afrike, ktorá je tak často nešťastná, a tak často zabudnutá, ktorá je bohatá na zdroje a najmä na ľudské zdroje. Nezabúdajme na Afriku a robme tak, aby sa skoncovalo so škandálmi, tragédiami, s týmito každodennými drámami, že keď každých 6 sekúnd tam jeden človek zomiera od hladu a keď tam zomiera 25 tisíc detí denne od hladu. To, že tam každý deň zomiera 25 tisíc detí, to znamená, že Európa tam svoju prácu neskončila a za to je spolu zodpovedná je Európa, za to, aby sa táto situácia zmenila. Áno, pán predseda, je potrebné, aby sme e, vlastne nanovo vykročili, aby sme si vypočuli tých, ktorí nám prehovorili 25. mája ale nie je čas na revolúciu ani na kontrarevolúciu, to už vôbec nie. Ak chceme, aby Európania sa zamilovali opäť do ich Európy, tak im povedzme, že sme hrdí na Európu, povedzme im, že sme hrdí na to, čo sme za 10 ročia, za uplynulé 10 ročia urobili. Často sa hovorí, že E, otázka medzi a mierom sa už nevyskytuje a teda taký dialog medzi vojnou a mierom zostáva európskou témou, lebo sme zistili na periférii Európskej únie, že mier nie je permanentným hosťom Európy. Buďme hrdí na generáciu našich E, otcov a matiek, starých rodičov, ktorí bojovali na bitevných poliach, ktorí trpeli v koncentračných táboroch a ktorí e, prijali politický program v, e, v, s úmyslom, aby sa vojna už nikdy viac neopakovala a my sme ich dlžníkmi Buďme hrdí na to, že sme v 90. rokoch mali veľa úspechov, rozšírenie napríklad, že sme zmierili európsku históriu a geografiu a že sme prekonali túto povojnovú priepasť, keď Európa bola rozdelená na dve časti, my sme ju opätovne zjednotili a boli sme presvedčení, že e, európska história a zemepis je to isté. A chcel by som zdať hold všetkým tým zo centra, zo strednej a východnej Európy, ktorí sa rozhodli prijať dej, vziať dejiny do svojich rúk a robiť dejiny. Prestaňme teda hovoriť o starých a nových členských štátoch. Máme tu členské štáty, ani nové, ani staré, jednoducho členské štáty. A buďme hrdí na to, že máme spoločnú menu, ktorú sme vytvorili. Ona Európu nerozdeluje, ona Európu chráni, chráni Európu, chráni. Pán predseda, bol som ministrom financí v mojej krajine počas 20 rokov. Každých 6 mesiacov som musel chodiť do Bruselu a zúčastňovať sa e, schôdzi ohľadne prístupu k menovej únii každý pol roka som to prežívala. Videl som, ako bol menový neporiadok nebezpečný pre európske hospodárstvo. Ja som veľakrát zažil e, strátu dôstojnosti č- niektorého štátu, ktorý musel, zos- aby zostal konkurencieschopný, musel devalvovať. Bol som e, prítomný a pocitoval som horkosť e, pri hrozných scénach, kde tí, ktorí museli zvýšiť vonkajšiu hodnotu svojej ceny, nechceli to robiť, aby nestratili trhy a tí, ktorí mali devalvovať, tak sa k tomu neodvážili, pretože sa báli e, e, návratu e, nezriadenej inflácie. Po, keď si zoberieme Ukrajinu, ekonomickú a finančnú krízu, ktorá nás postihla a ktorá Európu E, zapojila do globálneho boja. My sme boli vždy v rámci európskeho menového systému a Francúzsko, Nemecko, e, už nemáme vojny Francúzsko proti Nemecku, Taliansko proti Portugalsku, všetci proti všetkým. E, euro má svoju disciplínu a jeho ambície ma, sú menový poriadok, ktorý nás ochraňuje. Euro ochraňuje a chráni Európu. A Grécko, vážený pán predseda, nechcelo opustiť zónu euro. A my sme nechceli, aby nás Grécko e, opustilo. Čo? Čo s Britániou? Čo s Britániou? Ja som za jednotnú menu. Chránim ju, pretože ona chráni Európu, hospodárstvo Európy a občanov Európy. Monsieur, monsieur le président, si nous n'avions pas... Vážený pán predseda, keby sme neboli urobili to, čo sme počas 10 ročí urobili, keby sme neboli z Európy urobili kontinent mieru, keby sme neboli zmierili históriu a geografiu Európy, keby sme neboli vytvorili spoločnú jednotnú menu a keby sme neboli v Európe vytvorili najväčší vnútorný trh na svete, v akej situácii by sme sa dnes nachádzali, v akej situácii by sme sa nachádzali boli by sme be- odzbrojení, oslabení, nebol, nemali by sme nič, ale máme to teraz vďaka práci, úsiliu našich predchodcov Európa, vďaka, aj vďaka ním je dnes kontinentom, ktorý robí to, že tí, ktorí tam bývajú, môžu žiť v miery. Nechcem. Pán Juncker, preruším vás na chvíľočku. My vás budeme počuť, keď nebudete tak strašne kričať, takže poprosím vás potichšie. Nie je predsa nevyhnutné v tejto forme neustále rečníka prerušovať. Nech sa páči, pán Juncker. Vážený pán predseda, ja nechcem Európu, e, ktorá E, by bola, ktorá by okupovala históriu. Nechceme Európu, e, ako chcú tí, ktorí nechcú jej postup. Ja chcem Európu, ktorá ide dopredu, Európu, ktorá vyhráva, ktorá ochraňuje Európu, ktorá existuje a ktorá e, by bola vzorom pre ostatných. Aby sme to dosiahli, inšpirujme sa princípmi a presvedčením, ktoré sme zdedili od veľkých Európanov, ktorí tu boli ešte, keď sme e, tu my neboli. A ja by som chcel zdať česť Žakovi Delorovi, veľkému predsedovi Európskej komisie. Ale De- Jacques Delors je môjim priateľom a jeho práca ma bude každý deň inšpirovať. Chcem zdať hold Françoisovi Mitteránovi, ktorý povedal, že nacionalizmus vedie k vojne a mal pravdu. A chcel by som vzdať česť Helmutovi Kólovi, ktorý bol e, za môjho života tým najväčším Európanom, akého som mal tú čest poznať. Robme to ako oni. Oni mali e, trpezlivosť, mali odvahu, mali odhodlanie. Majme rovnakú odvahu, rovnaké odhodlanie a rovnakú trpezlivosť. A vďaka tejto odvahe, trpezlivosti a odhodlanosti môžeme splniť naše ambície. My môžeme, dámy a páni, pán predseda, spoločne dokázať veľké veci pre Európu, jej občanov, pre svet. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne, pán Juncker. A teraz zostávajú slovo predsedovia politických skupín a zastupca nezaradených. Ako prvá skupina EPP v jej mene vystupí pán Weber. Nech sa páči. Vážený pán predseda, drahý Jean-Claude Juncker, dnes je pre Európu dobrý deň. Európa, európske inštitúcie v minulých týždňoch ukázali, že sme plne akcieschopní, občania pri voľbách do Európskeho parlamentu hlasovali pre budúcnosť Európy, viac demokracie, viac reforiem, viac rastu. V Európskom parlamente napriek sociálnym dopadom veľkej hospodárskej a finančnej krízy staviame na väčšine konštruktívnych síl, ktoré chcú tvoriť budúcnosť Európy. Európa je po týchto voľbách demokratickejšou. Je to naozaj historický deň. Poprvé, poprvýkrát občania mali možnosť pozdovať o tom, kto bude stať v čele komisie. Iste to nerobil každý, vedome, ale je to prvý dôležitý začiatok. Koncept špičkových kandidátov môžete vnímať pozitívne alebo ho kritizovať, ale demokrati si musia byť zajedno v jednom. A to, že je lepšie pred voľbám občanom povedať, kam chceme smerovať, s akými osobami, než až po voľbách prísť s takýmito vyjadreniami. No a tento princíp nás priblížil Takto priblížili sme sa k tomuto princípu a toto je dôležité a nikto to už nezvráti. Dnes je pre Európu naozaj dobrý deň a ako predseda skupiny môžem povedať, že je dobrý deň aj pre moju skupinu a moju stranu, pretože tu máme kandidáta EPP, ktorý bude dnes predmetom hlasovania, to sa bude dnes hlasovať. Všetky programové krajiny, Portugalsko, Španielsko, Grécko, eh, všetky máme my v rukách. My sme tam vo vláde, e, škrty e, v dôchodkovej oblasti, sociálnej oblasti, zvyšovanie daní. EPP muselo urobiť veľa nepríjemných rozhodnutí a vysvetliť ich občanom. My od nich požadujeme veľa od občanov. Na druhej strane vlády EPP, napríklad vo Fínsku, Luxembursku alebo v Nemecku, museli vysvetliť ľuďom dôležitosť solidarity, potrebu záchranných balíkov. V predvolebnom boji sa vysvetľovali zložité rozhodnutia z minulých rokov. Mnohí ich napadali, no a my, EPP, Európska ľudová strana a aj Jean-Claude Juncker, my sme obhajovali tieto rozhodnutia a hovorili sme ľuďom o ich potrebnosti. Nebolo to jednoduché, ale napriek tomu, napriek tomu EPP je zase najsilnejšou politickou skupinou v Európskom parlamente. Jean-Claude Juncker vyhral voľby, je tým správnym mužom v tom správnom čase. Jean-Claude Juncker Jean-Claude Juncker je kandidátom Európskej strany ľudovcov. Áno, ale dnes sa uchádza o súhlas celého Európskeho parlamentu. My vieme, že princíp demokracie spočíva v kompromise, že kompromis je princípom demokracie a teda vyzývame konštruktívne síly v parlamente. Samozrejme, že je potrebné ich vypočuť, ale eh, on bol zvolený na základe programu EPP, ale je zástupcom konsenzu v Európskom parlamente a myslím si, že si zaslúži podporu svojej skupiny. Hovorilo sa veľa o reformách, o hĺbkových zmenách a tie úlohy podľa mňa boli opísané veľmi jasne. Pre EPP sú kľúčové nasledujúce štyri body. Rast, konkurencieschopnosť Európy, reindustrializácia nášho kontinentu, to je poprvé. Po druhé, musíme si raziť cestu k stabilite, e, Mm, dlhy nerobia lepšiu budúcnosť, naopak ničia ju. Potrebujeme viac rešpektu voči národnej úrovni, hlavne pokiaľ ide o národné parlamenty, to po tretie. A po štvrté, Európa musí po rokoch krízy hľadiť navonok utečenecká politika alebo partnerstva s našimi priateľmi na Ukrajine. To sú štyri priority, ktoré som chcel v mene EPP zdôrazniť. Vážené dámy, vážení páni, ja nechcem využívať svoj čas dnes na to, aby som nejako dohodky hovoril o týchto obsahoch. Nie, na to bude príležitosť v najbližších 5 rokoch. Túto príležitosť chcem využiť na to, aby som sa vyjadril ku kultúre, k tomu, ako sa staviame k Európe. No, v prvom rade dovolte, aby som reagoval to, čo povedal Jean-Claude Juncker, aby som to zdôraznil. My hovoríme o zmenách. Musíme si uvedomiť, že mnohí ľudia na našom kontinente potrebujú pardon, takto zmeny alebo reformy vnímajú skôr ako e, ohrozenie a nie ako príležitosť. Majú strach, keď počujú slovo reforma. Čiže je dôležité ich presvedčiť o týchto reformách. Je potrebné ich získať na našu stranu v prospech zmeny nášho kontinentu. Dôležitá je jedna vec. Musíme si uvedomiť, že žijeme teraz v časoch, v časoch, kedy mm, naozaj prebieha paralelne viacero veľmi zásadných zmien. Industrializácia bola kedysi e, tou kľúčovou vecou, e, tým formujúcim procesom, ktorý zmenil svet naozaj od základov. Ale teraz žijeme v čase, kedy sa dejú zásadné zmeny v rôznych oblastiach. Je ich naozaj veľmi veľa napríklad demografické zmeny. 15 Európanov teraz má viac než 65 rokov. V roku 2050 e, to bude 25 takže viac dôchodcov, menej inovačnej síly. Toto zmení naozaj dohlbky náš kontinent. Alebo globalizácia Kolegyne, kolegovia, blahobyt na tomto svete sa prerozdeluje obrovskou rýchlosťou. Globalizácia robí z európskych krajín menšie. O 26 rokov zrejme žiadna európska krajina už nebude eh, byť eh, súčasťou eh, G7, keby išlo teda o hospodárske dáta čisto. To si predstavte. Potom klimatické zmeny, digitalizácia, kontakty s priateľmi, e, to ako nakupujeme, to všetko digitalizácia mení. Vidíme toho plusy, ale e, buďme úprimní, tie negatíva, tie už sme zvládli, máme ich plne pod kontrolou, takže to sú naozaj zmeny, ktoré paralelne prebiehajú, hĺbkové zmeny a je dôležité, aby sme to ľuďom vysvetlili, aby sme im to povedali, lebo toto je predpokladom otvorenosti reformám, otvorenosti zmenám. Reformy sú potrebné, aby sme mohli zachovať životný štýl v Európe, aby sme mohli zachovať naše hodnoty, aby sme mohli zachovať evolúcia generácie to, čo je na Európe jedinečné. A je potrebné jasne povedať jednu vec ten, kto sa drží zubami nechtami existujúcich štruktúr, ten, kto nie je ochotný robiť zmeny, ten prehrá. To vidíme už teraz keď sa pozrieme na Európu, tam, kde odvážni politici pristúpili k reformám, tam sa ľudia majú lepšie, tam je budúcnosť. V krajinách strednej a východnej Európy, tam to konštatujeme, tam to naozaj zreteľne vidíme. Odpadu totalitárnych režimov, komunizmu sa tam veci naozaj postavili na ruby, všetko sa začalo odznova. No a kolegyne, niekoľko si to krajín vedia lepšie, než my zo západu alebo z juhu, že držanie sa existujúceho e, zubami nechtami, že to znamená zaostávanie. Čiže ešte zapakujem, držanie sa e, starého znamená e, stagnáciu, otvorenosť reformám, to je budúcnosť, takže získajme ľudí, aby mali chuť do nového. A ešte druhá centrálna myšlienka, kolegyne, kolegovia. Reformy, vecnosť. Európa musí byť naozaj pragmatická. Toto je požiadavka číslo jedna. Európa sa ale stáva aj technickejšou. Ľudia vnímajú chladný aparát Európy a ja nechcem, aby sme boli iba pragmatickí, aby som bol úprimný. Ja chcem, aby sme tu mali znova myšlienky pre Európu. Ja by som chcel, aby sme sa mohli tešiť z našej Európy v najbližších rokoch. Ja chcem, aby sme zreformovali budúcnosť Európy. No, čo mám na mysli? Ja, keď som bol mladý a začal som sa zaoberať politikou, tak som čítal o európskych ideách otcov zakladateľov Európskej únie. No a keď sa pozrieme na tie ruiny po druhej svetovej vojne a to, že v tomto čase tu boli ľudia, ktorí chceli vytvoriť kontinent mieru, kontinent, eh, kde si všetci podajú ruku, kontinent, kde sa prekoná nacionalizmus a totalitarizmus, kontinent, ktorý sa mm, ktorý nájde znova cestu k svojim historickým kmeňom, že chcem eh, koreňom, že, chcem, eh, že chcú teda kontinent bez hraníc použitie e, založené na mnohorakosti. E, Toto boli otcovia zakladatelia, celá generácia politikov, či už e, z pravej alebo ľavej časti politického spektra, snívali o takomto niečom, čo sa zdalo vtedy neuskutočniteľným. Boli to iluzionisti, ale to nemožné urobili možným. Oni zvíťazili. No a dnes, kolegyne, kolegovia, máme tu e, pakt rastu a stability, stanicu e, MIFID, 6 e, balík, toto všetko je dôležité, ale stačí to? Európa má naozaj veľa čo ponúknuť. Spojené kráľovstvo napríklad. Toto je kolíska parlamentnej demokracie, vo Veľkej Británii sa táto myšlienka zrodila a darovali nám ju. Dnes je celá Európa pyšná na svoju parlamentnú tradíciu. Alebo také Francúzsko. Včera mali štátny sviatok. Rovnosť, e, sloboda, bratstvo, e, toto heslo bolo v pozadí vzniku ľudských práv, rodovej rovnosti. Vo Francúzsku e, nám darovali toto celému kontinentu. My sme teraz Európania pyšní na našu chartu základných práv. Nemecko, reformácia, e, delba štátu a cirkví, e, čo je teraz v Európe všade, Grécko, filozofia, Rím, právo. Bez tohto by sme nemali kultúru Európy, bola by úplne nemysliteľná. No a potom objavitelia zo Španielska, ktorí objavili celý svet, nový svet. Takže krajiny spoločne formovali Európu. My sme mnohé veci spoločne dosiahli. Toto sú veci, ktoré sú nám spoločné, pre nás všetkých. My v Európe sme to dosiahli. Každý prispel svojim kúskom, každý trošku iného súdka a my sme všetci od seba vzájomne závislí. Takže moje predstava o Európe vychádza presne z týchto výdobytkov. Demokracia, ľudské práva, delba štátu a cirkvi. Veď toto nie je žiadna samozrejmosť. A keď sa pozrieme na G20, tie veľké krajiny, ktoré sa tam stretávajú a hovoria napríklad o svetom obchode, kto sa vtedy prihlasí a povie, no obchod, dobre, ale zabrajme aj detskej práci napríklad. Urobia to Indovia? Urobí to Brazília? Kto to spraví? Musíme to spraviť my, Európania. Kto zmihne ruku, keď e, nastane otázka boja proti klimatickým zmenám? Urobia to USA? Urobí to Čína? Nie. Musíme to robiť my, Európania. No a kto pri týchto veľkých samitoch svet uh, upozorňuje na to, že je potrebné riešiť konflikty aj skôr mierovou cestou? Urobia to Rúsi? Urobí to USA? No nie. Znova to musíme urobiť my, Európania. Toto je moje želanie pre súčasnú generáciu Európa, ktorá je pyšná na e, svoje výdobytky, e, ktorá dostojí e, svojej svetovej zodpovednosti, uvedomuje si ju Európa, ktorá je naozaj sebavedomá a spoločné znaky hrdo prezentuje na vonok. Takto môžeme ľudí získať pre európsku myšlienku, aby boli naozaj hrdí na to, že sú Európania samozrejme vychádzajúc z regiónov, e, tam máme korene, e, hrdí na svoju, svoj národ, hrdí na to, že ako Európania prispievame pre rozvoj sveta. Európa, prosím, nezabúdaj na svoju úlohu. Svoju úlohu Európa potreb, pardon, svet potrebuje príspevok Európy. No a ešte na záver, kolegyne, kolegovia, dá sa tento kontinent, pokiaľ ide o tie obsahy, e, dá sa mať rád tento kontinent. Máme krásnu krajinu, od severu na juh, obrovské mesta, Rím, Budapešť, Viedeň, Európa s celou kultúrou, eh, naše múzea, turisti z celého sveta tam chodia, eh, opery eh, európske, celosvetovo prezentované stále. Takže Európa je veľmi bohatá, mnohoraká, veľmi rôznorodá. Ja ako e, Bavor, ako Nemec, ako Európan sa tu cítim veľmi dobre. Ja som rád Európanom a Myslím si, že je dôležité aj tú emocionálnu stránku sprostredkovať našim občanom. Kolegyne, kolegovia, pustíme sa do práce, dnes, prosím, v úvode dajme Žanovi Klodovi Junkerovi silný mandát, aby on mohol dostať svojim úlohám. Ja spoločne s ním, my EPP chceme spoločne s ním riešiť tie problémy, ktoré e, ľuďom spôsobujú obavy. Chceme, aby Európa robila tú prácu, na ktorú bola vytvorená, aby dostala svojim úlohám. Takže pragmatický, dennodenný život, e, toto je fajn, ale tiež myšlienky, nejaká vízia, taká ako to bola v začiatkoch Európskej únie, aby naozaj Európania mohli byť e, hrdí na svoj pôvod, na svoj národ, aj na to, že sú Európanmi. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Weber. Za politickú skupinu socialistov a demokratov má slovo pán Pitela. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda Juncker, vážené kolegyne, kolegovia, Chcel by som začať moje vystúpenie tým, že budem hovoriť o regióne, ktorý sa nenachádza v Európskej únii, ale ktorý v týchto dňoch Eh, je veľmi európsky. Gaza. Eh, v Gaze vládne vojna. Opäť ďalšia vojna, eh, ktorá si vyžaduje tisícky civilných obetí. Musíme túto vojnu zastaviť. Nikto nemôže pred ňou zatvárať oči alebo sa otáčať inám. Vojna e, začína na hraniciach Európy, e, Európy v Sýrii, pár kilometrov od Cypru, v Líbii, e, na juh od Talianska, v Gaze, ale aj na Ukrajine, v srdci Európy. Vojna, o ktorej sme si mysleli, že sme ju navždy zažehnali, sa vrátila a znova privoláva starých démonov. Pripomína nám Srebrenicu, v týchto dňoch si pripomíname jej výročie. Táto vojna je pre nás však zrkadlom, pretože nám e, pripomína ten hlboký zmysel, ktorý spomenul predo mnou kolega Weber, hlboký zmysel, dôvod vzniku európskeho projektu. Európska únia e, je určite hospodárskou a menovou úniou, aj bankovou úniou, ale je to ešte niečo viac. Je to e, projekt civilizácie, projekt mieru, e, solidarity, ako prvý krok tejto novej legislatívy by sme sa mali snažiť pracovať na tom, aby sme sa zasadili za to, aby sa e, skončila vojna v Gáze a aby e, e, tam dorazila humanitárna pomoc. Nebude Európa tá istá, pokiaľ sa jej nepodarí vysielať aj posolstvo mieru, kvôli ktorému sa zrodila. Takže moje prvé posolstvo smeruje do Gazy. Eh, pred piatimi rokmi pán predseda eh, v tejto sále stál pred nami Jose Manuel Barroso. Kríza sa eh, vtedy už pred dva mesiacmi začala a mnohí hlásali jej skorý koniec. O 5 rokov neskôr vy ste úprimne pripomenuli, tá kríza tu ešte stále je. Európa sa nachádza v hlbokej stagnácii, risk, máme tu riziko deflácie, e, zvýšili sa počty nezamestnaných, chudoba, jedna celá generácia stratila nádej v budúcnosť. Pán predseda Juncker, vy často hovoríte, lebo ste veľmi kultivovaný e, a vzdelaný muž e, o kultúre nášho kontinentu. A ja si myslím, že naša história je dôležitá a myslím, že sa treba učiť z chýb minulých rokov, z chýb, ktoré nás priviedli k tejto kríze. Prvá historická chyba je tá istá ako e, tá z roku 1929 a e, nazýva sa e, šetrenie. Keď tu máme krízu, namiesto krízy dopytu sme mali in, in, posilňovať investície, ktoré by naštartovali nový rast. Namiesto chudoby sme mali sa snažiť posilňovať naše systémy sociálnej ochrany ale mali sme len taký účtovný pohľad na vec a znižovali sme sociálne výdavky. Znižili sme potenciál rastu našich hospodárstiev. Nikto nechce znovu naštartovať e, e, verejné výdavky bez toho, aby sme prihľadali, z čoho sa to má financovať, ale E, treba nájsť rovnováhu medzi konsolidáciou e, verejných výdavkov a e, naozaj naštartovaním investícií. Už sa spomína veľmi často, že treba znižovať zadlženie, ale ja sa pýtam, čo je to správne, keď jeden z dvoch mladých ľudí nemá pracovné miesto, rastie chudoba, čo je dôležitejšie mať na poriadku e, verejné financie alebo e, mať e, v poriadku naše životy a spoločnosť. Vy ste to povedali vo vašom prejave, všetky pravidlá, aj rozpočtové pravidlá musia byť v službách života našich občanov. A druhá lekcia, ktorú e, sa musíme naučiť v Európe, je, že naše hospodárstva sú e, navzájom prepojené. To, čo sa deje na finančných e, trhoch, sa rýchlo pretaví na iné trhy. Tí, ktorí dnes prichádzajú do Lampedúzy ako Ilegálni migranti sa e, zajtra budú nachádzať e, v Madride, v Paríži, e, v Londýne, v Ríme. Toto je vzájomná závislosť, preto všetci musíme preukázať solidaritu a zodpovednosť. Tretia lekcia je, že potrebujeme väčšiu mieru demokracie. Keď už sa nachádzame v tejto kríze, znamená to, že sme tu preto, a priznajme si to, že desiatky summitov medzi e, šéfmi štátov a vlád e, prijali neefektívne a zmetočné rozhodnutia. Potrebujeme tú silnejšiu e, demokraciu v Európskej únii. Ak vás dnes podporíme, pán predseda, tak je to preto, že si myslíme, že sa poučíte, že sa niečo naučíte z týchto lekcií, obzvlášť pokiaľ ide o zvyšovanie tejto demokracie. Je to aj preto, že v Európe došlo k minulých týždňoch k malej revolúcii. Po prvýkrát od zrodenia Európskej únie predseda Európskej komisie je volený na základe zohľadnenia hlasov občanov. Toto predstavuje posilnenie parlamentnej demokracie a je to nezvratný krok ak by e, tu e, sa parlament za to nebol tak silno zasadzoval, vy, pán predseda Juncker, by ste e, pravdepodobne nemali príležitosť môcť sa stať predsedom Európskej komisie. Naše dnešné hlasovanie nie je blankošekom. Nám sa páčili veľmi mnohé odkazy vo vašom prejave Eh, vzťahujúce sa na sociálne otázky. A eh, vy ste povedali, že a to, čo ste povedali, naozaj eh, aj je súčasťou tej sociálnej kultúry našej politickej skupiny. My vieme, že vy nie ste socialista, nechceme ani, aby ste sa stali príslušníkom našej politickej rodiny, aj keď vieme, že v živote na teba hovoriť nikdy, nehovor nikdy. Je správne, že vy ste kandidátom na predsednícke kreslo e, komisie, pretože e, vaša politická skupina vyhrala voľby. E, v budúcnosti budeme overovať kompatibilitu medzi našim programom a programom budúcich komisárov, ktorých si zvolíte. A budeme naozaj veľmi prísni. Chceme, aby parlamentná kontrola sa posilnila Chceme, aby e, sme tu nemali už iba retorické cvičenia, ale naozaj každoročne hodnotili e, prácu komisárov v budúcnosti. A e, naša podpora vám nie je iba náš záväzok voči novej parlamentnej demokracii. V minulých dňoch sme rokovali a preto sreli sme naše priority. A tak je to správne. Žiadali sme viac investícií pre rast, pre sociálnejšiu Európu, solidárnejšiu Európu, obzvlášť pokiaľ ide o pristahovalectvo. Vy eh, ste dnes ráno naše požiadavky aj v dokumente, aj eh, v vašom prejave poskytli odpovede, ktoré nás presvedčili. Žiadali sme od vás konkrétne čísla, konkrétne záväzky. Vy ste nám e, čísla dali a aj e, spomenuli lehoty 300 e, miliard pre investičný plán, ktorý má vytvoriť rast a nové pracovné miesta. Hovorili ste o februári 2015 ako začiatku. Hovorili ste o priemyselnej politike, toto bolo často tabu pre liberálov. Hovorili ste e, takisto aj o lehote 2020. E, k sociálnej Európe ste tiež spomenuli konkrétne záväzky, revíziu e, smernice o vysielaní zamestnancov, hajne princípu, že každá práca na každom poste má byť rovnako odmenená, boj proti fiskálnemu dumpingu, Um, posilnenie uh, uh, daňovej uh, únie. A spomenuli ste aj ďalšie požiadavky, ktoré sme od vás žiadali. Um, spomínate národné reformné programy, hovoríte o smernici proti diskriminácii, ktorá je momentálne blokovaná. Ešte vo vašom programe sa spomína ďalšia otázka, e, financovanie čo najväčšieho počtu Eh, mladých, eh, ktorí by mohli mať eh, prístup k tzv. záruke pre mládež. My sme veľmi hrdí na toto, čo sme získali a preto, vás budeme, preto sa vás budeme hlasovať. Veľa toho ešte zostáva vykonať. Želali by sme si viac jasností, k flexibilite vy hovoríte, vy spomínate iba pozíciu rady na túto tému. Sme radi, že ste spomenuli, že um, na pozíciu komisára pre hospodárske otázky chcete vymentovať niekoho z radov socialistov, ale to nám uh, nestačí. Um, sú tu krajiny, ktoré potrebujú uh, veľké reformy a nemôžu, byť, uh, nemôžu mať zviazané ruky veľmi prísnymi účtovníckými pravidlami Želeli by sme si trošku viac odvahy k smernici eh, o materskej dovolenke, pretože chceme, aby európske ženy eh, boli v pozícii, eh, ktoré by mohli zlúčiť rodinný a pracovný život. Želeli by sme si konkrétnejšie slova o trvalej udržateľnosti v oblasti životného prostredia z vašej strany boli by sme si želali trošku viac o ľudskom kapitále z vašich úst počuť. My e, budeme všetko pozorne sledovať, budeme e, od vás veľa žiadať, na veľa sa pýtať. Ak bude prevažovať e, konzervativizmus a nečinnosť o 5 rokov, tu budeme mať chudobnejšiu Európu, ktorá sa bude viac bolie, bo, báť, bude rozdelenejšia a odsudená na e, e, zánik. Vďaka našej práci Európa e, v Európe sa budeme snažiť o posilňovanie solidarity, o posilňovanie mieru, e, pre ktorý e, sa vytvorila. Budeme sa snažiť o zlučovanie odlišných pozícií, preto vám ponúkame našu ruku, našu dôveru a teraz ide o to, aby ste túto dôveru nesklamali. V budúcich piatich rokoch my vás budeme pozorne kontrolovať, ale teraz vám už želáme veľa šťastia, pán predseda Juncker. Ďakujeme pekne, pán Pitela. A teraz v mene ECR vystúpi pán Kamal. Nech sa páči. <clears throat> Mr. Juncker. Pán Juncker, veľká zmena sa neudie sama od seba. Je na to potrebné vodcovstvo. Vodcovstvo, ktoré hladí vpred a nie dozadu. Vodcovstvo, ktoré uznáva výzvy týchto rokov, tohto desaťročia, a nie minulých storočí. Také vodcovstvo, ktoré chápe obavy Európanov, ktoré chce Európu spolupráce a necentralizácie ak e, predložíte takú agendu, ktorá bude otvárať trhy, ktorá bude e, búrať e, bariéry a otvárať trhy, tak budeme stať pri vás. Ale ak príjete so spätočníckou agendou, tak my budeme konštruktívnou, pozitívnou alternatívou. Takúto ponúkneme. Mnohí z vás chcú, aby ste svoju pozíciu objasnili. Boli ste na vypočutiach v politických skupinách, hovorili ste o materskej dovolenke napríklad a hovorili ste ECR niečo iné ako ostatným skupinám, podľa našich informácií. Pán Juncker, e, ukážte svoju pravú tvár, povedzte, čo si naozaj myslíte. My vieme e, však, že v realite o toto vôbec nejde. Ten deal bol uzavretý, už e, sú posty rozdelené. Voľby mali skoncovať s rozhodovaním v koridoroch e, za zvorými dverami neskoncovali, ale vy viete, rovnako ako my, že vy zrejme budete budúcim predsedom komisie a želáme vám v tom veľa úspechov. E, ale my vás dnes nebudeme môcť podporiť z dvoch dôvodov človia mojej skupiny. Poprvé, nepodporujeme ten proces, ktorý vás sem dostal. My si nemyslíme, že máte celoeurópsky mandát eh, vo všetkých členských krajinách. A po druhé, členovia mojej skupiny ešte nie sú presvedčení o tom, že ste tým správnym uh, mužom, aby ste boli v čele európskych reforiem. Ja dúfam, že v najbližších 5 rokoch ukážete, že sme sa milili. Ja mám nasledujúcu otázku. Chcete, aby vaša komisia bola poslednou starej éry, alebo aby bola novou, novej éry? O toto ide v tom vodcovstve. Toto od vás chceme. Chceme také vedenie, aby sa reformoval rozpočet pre novú éru, aby ste sa odklonili od eh, toho, tej myšlienky, od utkvelej predstavy, že veľký rozpočet je uh, lepší rozpočet. Nie, majme kvalitnejší rozpočet, investujeme do infraštruktúry, technológie, do výskumu, aby naše deti uh, zdedili živé hospodárstvo, uh, pripravené na budúcnosť. Nemôžu zdediť len obrovské dlhy Čiže nezameriavajme sa na získavanie peňazí z vlastných zdrojov, e, neskôr sa venujeme lepšiemu využívaniu peňaz daných poplatníkov. No a práve preto my chceme naozaj dobrého komisára pre rozpočtovú kontrolu, naozaj odhodlaného. Potrebujeme vodcovstvo, aby sme naozaj jednotný trh, e, ktorý e, vyhovuje súčasným podmienk, podmienkám. E, stále ešte nemáme jednotný trh e, so službami. E, digitálna e, sféra, prečo sa nespýtame aktérov, e, v čom vidia prekážky, prečo tie prekážky nezvalíme, nezrútime, aby bol naozaj digitálny svet pre všetkých. Takže prosím, identifikujme spoločne bariéry a odburávajme ich. E, e, ďalej spotrebiteľi, energetická účinnosť, e, investovanie do nových zdrojov energie, väčšia miera prepojenia, tak aby sme znížili našu závislosť od Ruska a režimov na Blízkom východe. Na to potrebujeme vodcovstvo. Ďalšie vodcovstvo potrebujeme je v oblasti obchodu, tak aby naše obchodné politiky boli vhodné na súčasné podmienky transparentnejšie, otvorenejšie dohody s rýchlo rastúcimi ekonomikami, ale aj medzinárodné rozvojové programy na podporu e, vlastníckých práv, eh, právnych systémov, finančných eh, systémov na podporu podnikateľov v chudobnejších krajinách, aby sa vytváralo bohatstvo a zamestnanosť pre ľudí tam, priamo na mieste. Potrebujeme lepšie zákonodárstvo, ktoré obstojí v súčasnej eh, dobe pre všetky firmy, všetkých veľkostí. Opýtajme sa ich, čo vás brzdí, brzdí v tom, aby stvorili ďalšie pracovné miesta, čo vás brzdí v tom, aby ste produkovali ďalší raz. Na to potrebujeme vodcovstvo. A to potrebujeme na to, aby sme eh, vyriešili slabé stránky, eh, tie slabé ohnívka v eurozóne, ktoré spôsobujú strátu pracovných miest a obrovskú nezamestnanosť mladých v južných krajinách. No v Európe už mnohé krajiny nemajú možnosť nastaviť si eh, výmenné kurzy, aby riešili takéto nerovnováhy. A tiež musíme zabezpečiť, aby už neboli banky bremenom pre daných poplatníkov, aby nemusel štát neustále intervenovať. Potrebujeme vodcovstvo v oblasti imigrácie, tak aby ľudia ľudia mohli znova veriť v princípe slobodného pohybu, slobodu pohybu pre tých, ktorí chcú pracovať a prispievať k ekonomikám hostovských krajín. Potrebujeme kontrolovanú migráciu, ktorá rešpektuje práva všetkých členských štátov. Radi uvítame členských štáto, v členských štátoch e, nových zamestnancov, ale je potrebné e, zabrániť odlivu mozgov z krajín, kde k tomu dochádza. Takže toto sú len príklady oblastí, kde je potrebné naozaj silné vocovstvo, aby tá Európa obstála v novej dobe, v tom storočí, ktoré je pred nami. E, a nie niečo, čo sa stále drží minulých storočí. Pripravme Európu na lepšiu budúcnosť, aby dostala ašpiráciám a želaniam ľudí do budúcna. Pán Juncker, členovia mojej skupiny teda dnes nemôžu hlasovať za vás, ale e, dúfam, že predložíte agendu, ktorá bude viesť Európu do budúcna. Ak takúto agendu predložíte, tak vás iste do budúcna podporíme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kamal. A teraz v mene ALDE vystúpi pán Verhofstadt. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím si, že môžeme povedať, že ide o historický deň. E, nie kvôli tej retorike, e, ktorú tu teraz počúvame, ale myslím, že sme tu teraz e, na to, aby sme zvolili predsedu komisie a nie v tých starých kolejach, teda že iba opečiatkujeme rozhodnutie rady. Nie, ty si tu pred nami, Jean-Claude. No a boli to voliči, ktorí mali posledné slovo. A myslím si, že podporou pánovi Junkerovi dnes povedzme to otvorene. Ja viem, že určitá časť snemovne to nedokáže pochopiť, alebo je to pre nich zložité akceptovať, ale tým, že ho potvrdíme tak raz a navždy vytvoríme skutočnú európsku demokraciu, kde o tom, čo sa deje, rozhodujú voliči. A kolegyne, kolegovia, nie je to náhoda, že sa to deje. Je to výsledok nášho úsilia, dlhodobého úsilia konventu, ktorý v roku 2001 bol zriadený. A poviem to otvorene, je to výsledok aj vytrvalosti niektorých poslancov, minimálne dvoch e, Európanov, ktorých tu chcem spomenúť. Dnes v tejto rozprave je to Andrew Duff a Elmar Brock. Andrew tu už nie je a Elmar tu bude vždy, ja si myslím ale musím vám povedať, no, teraz tam nesedí, vždy tam sedel, na 263 tuším, No ale oni stále sa hádajú o tom, kto stál za týmto návrhom v konvente, aby predseda komisie bol volený v Európskom parlamente, aby sa komisia volila v Európskom parlamente. Takže to je prvé posolstvo pre vás, Jean-Claude, dnes. E teda nie je to ani vám, je to tým poslancom, hlavne v tých veľkých skupinách, ktorí zamýšľajú hlasovať proti vám. No a týmto by som chcel povedať, v tých dvoch veľkých skupinách a možno aj v iných, neviem, že keď to učinia, tak e, sa pridajú do radov antieurópanov. Čiže takto sklamú e, svojich občanov, pretože občania chcú, aby ich voľba, a oni si vali pána Junkera, aby e, sa držali poslanci tejto voľby. A je to ironia dneška. Ironia dneška spočíva v tom, že antieurópania ako pán Kamal, e, sú tu stále, ktorí chcú tie kuloárové dohody a nechcú rešpektovať rozhodnutie voličov. Čiže tým, že dnes budeme hlasovať za vás, tak vyšleme jasnú zelenú, pretože ste mnohé z našich návrhov do svojho programu začlenili. Prvý z nich je to, že musíme skoncovať e, s tou dichotómiou úspory e, alebo rast. Potrebujeme aj jedno, aj druhé. A po piatich rokoch Dúfam, že konečne bude pod vašim vedením komisia, ktorá bude robiť oboje, fiškalciva na jednej strane a rast na druhej strane podpora rastu. Lebo vieme, že bez eh, fiskálnej disciplíny, bez dodržiavania paktu stability, že rast nebude zo strednodobého hľadiska. Toto si musíme všetci uvedomiť a tiež veľmi dobre vieme, že ak chceme mať rast, tak nejde iba o fiskálnu disciplínu, musíme ísť na tie rámec, musíme mať balík pre rast tak ako ho vy navrhujete vo vašom programe. Preto vás dnes podporíme. To je prvý dôvod. A teraz druhý dôvod, prečo sa nám váš program páči, to je to, že e, sa vyjadrujete k migrácii, k tej legálnej a konečne hovoríme aj o veľkom tabu, tomto veľkom tabu v Európskej únii. No a e, vy presne hovoríte, ako to bude, ale chcem s vami, alebo ako by to malo byť, ale Dovolím si s vami nesúhlasiť v jednej veci. A ide tu o rozdiely v našich systémoch ústavných, v kultúre. Napriek tomu, že takéto rozdiely existujú, ale základné práva sú rovnaké, tie sú neočkriepiteľné. Ak sú tu nejaké základné hodnoty, tak sa ich musí každý bez ohľadu na svoju tradíciu vo svojej krajine. Každý v Európe sa ich musí pridržať. A ešte tretí záväzok z vašej strany, ktorý považujeme za dôležitý, a tým je to, že chcete mať rodovo vyváženú komisiu a ja teda dúfam, že sa vám to podarí aj dosiahnuť. Nož ešte na záver, pán Juncker, mám na vás tri otázky. Vy budete v čele komisie, takže tri otázky. Poprvé, ehm, návrat k humultánnej metóde, lebo medzivládne dohody už ich máme plné zuby tých posledných 5 rokov nebolo dobrým príkladom dobrej správy veci verejných. Takže komunitárna metóda. A po druhé, prosím, nechoďte v stopách vašich predchodcov. E, majte právo iniciatívy, nech obracate sa najprv na Berlín, alebo na Rím, alebo na Paríž predtým, než predložíte parlamentu nejaký legislatívny akt. Urobte to preto, lebo vaša komisia je na to pripravená, má na to odvahu a nie preto, lebo Európska rada niečo také návrhla. Nepočúvajte iba Európsku radu. Počúvajte aj Európsky parlament, lebo my sme si s nimi rovní ako inštitúcia. No a ešte posledná vec, ktorú od vás chceme, alebo ďalšia, ktorú od vás chceme, to je vízia pre Európu. Potrebujeme to. Vidíte, že mnohí sú v Európe stratení, lebo už nemajú žiadnu víziu. Takže pripravte takú víziu v tom zmysle, že väčšia integrácia je jediné, čo nás dostane z krízy, tak ako sa to stalo v 80. rokoch. A keď to spravíte, tak uh, budeme vždy po vašom boku od začiatku do konca. Všetkých 68 z nás bude po vašom boku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Verhofstadt. Za zjednotenú ľavicu má slovo pani poslankyňa Cimar. Ďakujem, pán predseda, vážené, vážený e, pán Juncker. Veľmi nerada e, protirečím, e, som taký typ, ale tá všeobecná eufória um, ehm, hľadom toho, že dnes je historický deň, tak tu by som chcela trošku E, stíšiť e, tým, že e, v to veľmi neverím. Myslím, že to bol jeden krok povedať, že voľby do Európskeho parlamentu majú ovplyvniť v budúcnosti aj to, kto v budúcnosti povedie Európsku komisiu, ale hovorím nie, pokiaľ sa tým už teraz sugeruje, že to je veľká výhra demokracie už teraz. My sme na začiatku, my stojíme na začiatku a obzvlášť preto stojíme na začiatku, lebo s týmto prvým malým eh, krokom sa toho ešte neurobilo veľa za posledné týždne a mesiace na to, aby sa naozaj dôveryhodne eh, vytvorila, vytvoril nejaký demokratický eh, postup v Európe. Bola to, bola to výhra, ale zároveň sa demokracia redukuje na vyrokovávanie postov medzi e, inštitúciami a e, prevládanie e, moci veľkej koalície. Nazvala by som to fasadová demokracia. E, táto fasáda e, sa len ľahko nerozpadne. To, čo potrebujeme, je budovať demokraciu e, naozaj z dola. Áno, treba prihľadať na výsledok volieb. Nie je to tak, že by konzervatívci vyhrali voľby. Viac než 3,5 viac ľudí sa v Európskej únii nerozhodlo pre konzervatívcov. A tu hovorím naozaj iba od tých, ktorí buď nešli voliť, alebo sú toho názoru na základe vývoja v EÚ v posledných rokoch a e, dopadov e, na ich vlastný život, e, že nechcú podporovať takú budúcnosť v Európskej únii, ale chcú sa vrácať naspäť k národným odpovediam. A to je podľa mňa veľmi nebezpečné a bráni to demokracii. A toto je vlastne tá pravda. My všetci sme v podstate prehrali v týchto voľbách. A obzvlášť tí, ktorí si myslíme, že Európska únia je úniou demokracie, sociálnej e, spravodlivosti a toho, že Európska únia je naozaj e, mocnosťou e, mieru a že má zohrávať inú úlohu v zahraničnej politike. E, a že to, čo sa kedysi sformulovalo ako jej poslanie, má skutočne aj e, v realite e, vytvárať. To, čo sa tu e, udialo v posledných eurovoľbách, je vlastne pravý opak, takže varujem pred eufóriou, máme plné ruky práce. Musíme pracovať na tom, aby Európska únia skutočne tu mala víziu pre ľudí a to pre všetkých ľudí. Posolstvo ktoré e, tu v e, minulosti sa vysielalo aj počas e, európskych volieb smerom k občanom, bolo totiž, že tu nie je žiadna alternatíva. Žiadna alternatíva k politike trhovej radikality, prísneho krátenia verejných rozpočtov, ničenia vybudovaných sociálnych modelov, k privatizácii, deregulácii, sociálnych systémov a ekologických štandardov a k podriadeniu sa záujmov e, európskeho a globálneho hospodárstva a medzinárodných finančných trhov. To je znovu oživenie e, známej e, mantry bývalej britskej premiérky There is no alternative. A ľudia, ktorí sa viedli inými myšlienkami, Eh, práve eh, títo sa čudovali a eh, čoraz viac z nich sa stiahlo nabok. A pre touto výzvou teraz stojíme, pre touto výzvou stojíte vy, pán Juncker. Mm, my si myslíme, že tento volebný výsledok treba naozaj intenzívne využiť. Vy by ste mali veľmi intenzívne preto porozmýšľať, pre akú zmenu v európskej politike stojíte, za čo sa chcete zasadzovať. Eh, ak eh, si myslíte, že sa má teraz pokračovať jednoducho ďalej v tom aktuálnom smere, to nie je možné. My od vás očakávame jasné odpovede. Pokiaľ ide o zmenenú úlohu Európskej komisie a trojky, my sa neuspokojíme s tým, že poviete, že trojka sa má stáť demokratickým nástrojom. Čo to znamená? Nemôže to znamenať spoluúčasť parlamentov alebo to, že trojka bude ďalej e, sledovať politiku, s ktorou bude zasaho- zasahovať do ústavnej e, politike tzv. programových štátov. To predsa nemá nič dočinenia s demokraciou. Keď sa ničia životy ľudí, to predsa e, s demokraciou nemá nič spoločné. Takže ako chcete um, naplniť túto zodpovednosť, ktorú máte? A e, nezačí povedať, že Medzinárodný menový fond e, musí sa vyčleniť. Akú úlohu má mať e, komisia v trojke, pokiaľ ide o spracovávanie dlhov a krátenie dlhov, zaobchádzanie s dlhmi? sme otvorení. Veľa ste rozprávali o tom, že sa chcete venovať e, oveľa silnejšie sociálnym e, ťažiskám, sociálnym bodom. To počujeme radi, ale už tak často sme to v minulých e, rokoch počuli. Stále znova sme to počuli, ale my od vás žiadame niečo konkrétne. Čo, ako, ako presne to chcete docieliť? Hovoríte o minimálnej mzde v členských štátoch. To považujeme za dôležité, ale pôjde o minimálnu mzdu na úrovni chudoby alebo pôjde o krok, ktorý má zabrániť chudobe. To bude to rozhodujúce. A možno ešte na záver jedna e, poznámka. E, mali sme vás ako hostia u nás na politickej skupine, na niektoré otázky ste odpovedali, na niektoré nie, ale e, čo sa stále znova spomínalo mi od vás ako šéfa komisie, očakávame, aby pri konkrétnych veľkých problémoch v Európskej únii ste sa začali oveľa viac snažiť. Pripomeňme napríklad situáciu na Cypre. Kto, ak nie vy, má začať diskutovať s Tureckom? A to isté očakám aj v prípade Ukrajiny, Ruska. Hovorili ste o to, že už nechcete robiť žiadne darčeky. Pre Rusko v tom vás podporujeme. Pod, pod, potrebujeme totiž to Európu, ktorá uh, vlastne zainteresovala všetky krajiny. Nechceme tu mať žiadne nové rozdelenia. Uh, Eh, pán Juncker, vy nedostanete eh, dnes hlas našej politickej skupiny, ale to, čo robíte, budeme denno, denne kontrolovať, eh, merať a tam, kde sa budete zasadzovať za lepšie výsledky pre ľudí, tam budeme s vami spokojní. Pani rečnička bola prerušená za politickú skupinu zelených. Má teraz slovo pán Lambert. Ďakujem, vážený pán predseda, drahí kolegovia keď 27 miliónov našich občanov, z toho 6 miliónov mladých ľudí sú nielen nezamestnaní, ale aj bez perspektívy zamestnania. To znamená, že 25 Európy je na Prahu e, z chudoby a sociálneho vylúčenia, zatiaľ čo 10 spomedzi nás vlastne 60 bohatstva EÚ. A vlastne to spochybňuje celú našu spoločnosť táto výha v okamihu, keď sa e, klíma zhoršuje, keď môžeme očakávať zvyšovanie teploty o viac ako 6 keď máme 30 e, neobnoviteľných zdrojov, ktoré boli použité za posledné roky a keď máme čoraz viac druhov, ktoré sú ohrozené zánikom do roku 2015, to ohrozuje našu vlastnú spoločnosť. Drahí kolegovia, keď vlády, ktoré boli demokraticky zvolené, sú každodenne vydierané e, buď finančnými trhmi alebo e, diktatúrou permanentného vydierania finančných inštitúcií, keď experti, ktorí neboli zvolení, majú čoraz viac vplyv a e, píšu zákony, ktoré sa aplikujú na všetkých, keď v mene slobody alebo zisku, náš súkromný život a slobody sú spochybnené. To spochybňuje samotnú demokraciu. A e, čas máme spočítaný. E, ja, Jean-Claude e, Juncker chce úniu, ktorá by bola skutočnou fiskálnou úniou e, lebo potrebujeme vlastné zdroje, pretože 8 miliard eur idú každý rok E, z, lebo tu máme rôznu fiskálnu konkurenciu, nepriehľadnosť a to spochybňuje e, solidnosť verejných financií a jednotná mena nemôže existovať bez finančnej solidarity. E, my by sme chceli sociálnu úniu, ktorá by mala nahradiť dogmu konkurencie medzi systémom sociálnej ochrany a ktorá vlastne e, by to mala nahradiť konvergenciou. My potrebujeme minimálne platy a minimálne príjmy a my podporujeme túto iniciatívu. Mnohí spomedzi vás by ju chceli a pod e, pokrývkou zjednodušenia eliminácie e, byrokracie sa tu snažíme znižiť naše sociálne štandardy. Chceme úniu energie, ktorá by bola aj niečím iným ako len syndikátmi ohľadne plynu. My potrebujeme e, takú energiu, aby obnoviteľné zdroje a e, urobili z Európy svetového šampióna ekologizácie a ekonomiky a úspor. Buďme Európou, ktorá na, bude konečne hovoriť jedným hlasom a ne Ne, nemali by sme sa len na Ukrajinu a Vladimíra Putina na tento a na konflikty na Strednom východe sústreďovať. Mm, a na záver chcem skončiť základnou otázkou. Chcete byť mužom redemokratizácie nielen európskych inštitúcií, ale celej Európy. Dnes e, je práve toto spochybňované našimi občanmi naše parlamenty, nielen Európsky parlament, ale aj národné parlamenty by mali byť skutočne zapájané do politických rozhodnutí, aby sociálni partnery boli e, zapojení vždy, keď sa e, o nich jedná. Je potrebné, aby naši občania čoraz viac boli zapojení do iniciatív európskych občanov. My potrebujeme oveľa participatívnejšiu demokraciu. Samozrejme, že je potrebné, aby lobby všetkých druhov E, e, e, nepísali zákony. A keď počúvam váš prejav, verím vám a som úprimný. Ja som vás poznal vo výbore pre menové a ekonomické záležitosti a máme tendenciu veriť vám, ale nezabúdajme na tých, ktorí vás dnes podporujú. Ja musím konštatovať, že tri hlavné politické rodiny, ktoré vás dnes podporujú, E, tak sú v, prímoci v Európe už 10 ročia. Ak vy dokážete urobiť niečo iné, a keby oni vedeli niečo iné urobiť, už by to tu bolo. A to, čo som včera vo výbore Ekon si vypočul od Mária Draghiho, to je jediná šosť, vec. E, redukcia verejných výdavkov, zvýšiť flexibilitu pracovných trhov. Evidentne pre tohto pána 25. E, maj a to, čo sa stalo, nemá žiadny význam. A E, veľa z nás vie, že mechanizmy, ktoré vás dnes priviedli medzi nás, sú e, skutočne takým skromným, ale reálnym krokom e, demokratizácie Európy. A my chceme veriť, že urobíte z Európy demokratickejšiu Európu. Ale iné strany a iné politické skupiny nemajú až takú dôveru a preto si kladieme otázku, kto vás dnes podporuje a či budete vy schopní skutočne e, urobiť všetky tie radikálne zmeny, ktoré Európa potrebuje. E, vážený pán Juncker, vždy, keď vaša komisia predloží pred náš parlament návrhy, ktoré budú reagovať na naše výzvy, keď bude z Európy, pôjde o to, aby z Európy bol priestor udržateľnej prosperity a demokracie, my vás vždy podporíme. Ďakujem. Ďakujeme, pán Lambert. A teraz v mene EFFD vystúpi pán Feriž, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. No ak toto je naozaj európska demokracia v praxi, tak je potrebné sa nad tým zamyslieť, eh, že vraj pán Juncker je nominantom v dôsledku výsledkov európskych volieb. No môžem povedať, že nikto v Spojenom kráľovstve nevedel, že to čo si oni zvolia vo voľbách, bude súvisieť s nominantom na predsedu komisie a myslím si, že to bolo tak aj vo vašich krajinách. Meno pána Junkera nebolo ani na jednom hlasovacom lístku. A celá táto vec je naozaj veľmi zaujímavá. Pán Šulc dostal e, za odmenu na podporu pána Junkera e, druhé funkčné obdobie funkcii e, predsedu parlamentu. Toto je väčšia demokracia? No, dobre, počkajte chvíľočku. Európsky parlament volanovská inštitúcia sa mohla vyjadriť a e, teda rozhodom, či pán Juncker bude predstavom komisie alebo nie. No ale zamyslíme sa nad tým e, celým procesom, ako sa to spustilo. Budeme hlasovať, ale máme iba jedného kandidáta. Je to ako za starých sovietských čias, nie? Demokracia znamená, že máte väčší výber než len jedného kandidáta. Ale ešte horšie, ešte horšie než to je to, že to bude tajné hlasovanie, tajné hlasovanie. No, to by ste ani v Romane lepšie nevymysleli. Teda naši voliči nebudú vedieť, kto z nás ako hlasoval. E, pán Šulcel, vy, Šul, vy ste predsedom parlamentu, no vám hovorím, že by sme nemali hlasovať e, tajne, keďže nás verejne zvolili, mali by sme byť e, držaní na zodpovednom z oči voči našim občanom, čiže nemali sme hlasovať tajnom hlasovaní, naopak verejne. Ja si myslím, že toto je veľká úražka voličov, to, že nás žiadate hlasovať v tajnom hlasovaní. No, ja by som bol predpokladal po tých obrovských pokrokoch v radoch, e, navyšňach v radoch euroskeptikov, že dôjde z Bruselu k nejakej zmene e, v myslení, ale nestalo sa tak. Pán Cameron sa snažil e, oponovať vaše kandidatúre, no ale mm, bol úspešný, pokiaľ ide o presuny vo vlastnej vláde. Tu sa mu to nepodarilo, ale to, čo povie nemecká kancelárka, to v modernej Európe platí, že? Takže vy ste tým nominantom, no ale pokiaľ ide o plusy, e, vy ste taký veľmi spoločenský, máte dobrý zmysel pre humor, e, snať e, najlepší spomedzi tých, ktorými som sa v, Európe, v Bruseli stretol a ste politickým operátorom, ste profesionálnym politikom. No a vy ste v tých eh, posledných týždňoch eh, počas toho kolečka vypočutí eh, nejaké veci zmenili. Povedali ste, že neveríte v spoločenskú identitu, že neveríte v Spojené štáty európske. To ste povedali, ale ja žiaľ neverím ani slovu z toho. A mňa mrzí, že stále sa držíte myšlienok stálej Európy. Pán Deloria je jedným z vašich hrdinov. No, ja to chápam z vašej perspektívy, ale tiež ste hovorili o pánovi Mitterrandovi a o pánovi Kolovi, čo sú tiež vaši hrdinovia. No ja si myslím, že kolaborátor z vojny a niekto, kto opustil nemeckú politiku eh, v škandáli s financovaním strany, že toto by nemali byť ľudia, ktorí by ste mali vnímať ako eh, modelov eh, cnosti v modernej Európe. Hovoríte o potrebe spoločnej bezpečnostnej zahraničnej politiky, hovoríte o potrebe spoločnej vedeckej politiky, ale čo je zrejme je to, že budete uh, sa držať procesu centralizácie, centralizácie moci. A to nie je prekvapujúce, lebo už 20 rokov ste boli jedným z kľúčových hráčov v celom tomto procese centralizácie, e, ktorý demokráciu vnímal tak veľmi voliteľne, aby som to tak povedal. Pozrieme sa na francúzske referendum o, uh, ústave. Vy ste povedali, ak to bude áno, tak bude zelená, ak to bude nie, tak budeme pokračovať. Čo to znamená? Čo to znamená? Naozaj veríte v demokraciu a e, vaše odhodlanie voči projektu, odhodlanie v geovskom projektu, to je samozrejme nepopriteľné, ale keď e, sa e, veci naozaj skomplikujú, tak e, ste ochotní aj klamať. E, pre väčšinu v tomto parlamente ste správnym kandidátom, ja som si istý, že nomináciu zistíte, ale žiadajú od nás, aby sme hlasovali za bruselského e, insidera e, par excellence, niekoho, kto bol súčasťou toho rozhodovania tvornými dverami eh, v kuloároch, no a my budeme hlasovať nie. My nechceme business as usual, ako by sa nič nedialo, chceme skutočné zmeny, skutočnú zmenu. A vy ste za vašu prejavu povedali, pán Juncker, že toto nie je čas na revolúciu. No, ja vám chcem povedať, že už revolúcia bola že to bol kudeta, eh, štátny prevrat, pokiaľ ide o národné štátne demokracie. Bez toho, že by ste ľudia uvedomili, bez toho, že by si uvedomili, eh, čo sa deje, čo sa im deje a tieto voľby, v týchto voľbách euroskeptici nezískali väčšinu v tejto snemovni zatiaľ, ale prosím, e, nemyslí si, že je všetko zažehnané, lebo veľká väčšina Európanov e, nechcú Európsky štát, nechcú, aby Európska komisia bola exekutívou, nechcú túto vlajku a nechcú túto hymnu. Takže vás zvolia, e, dobre, želám vám všetko dobré do tých najbližších 5 rokov. Ďakujem. Za nezaradených má teraz slovo pani Lepenová. Le 25 dernier, bitte, Frau Le Pen. Ein issue. Das Wort hat jetzt Frau Le Pen. Bitte, Frau Le Pen. Má teraz pani Lepenová, nech sa páči. Setzen Sie sich bitte hin, das Wort hat jetzt die Kollegin Le Pen. Posaďte sa, prosím, slovo má teraz pani Lepenová. Nech sa páči, pani Lepenová, máte slovo. Pán kolega, prosím, posaďte sa opäť, nemáte slovo. Nemáte slovo, slovo má kolegyňa Lepenová. Nech sa páči, pani Lepenová. Na predposledným summitom Európsky národ. Musí si leider aus dem Saale weisen. Prosím, usadte sa, opačne povedať, budeme musieť vykázať z tejto sály.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 Ešte raz, pán poslanec, prosím, opustíte plenárne zasadnutie. Pán poslanec Papadakis, prosím, opustite zasadaciu miestnosť. Nemôžete nám tu takto narúšať poriadok. Prosím, odíďte. Na hlasovanie sa môžete vrátiť, ale teraz vás vylúčujem zo zasadnutia.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 ľudia začali konečne prebúdzať starý kontinent. Mnohé národy, najmä Francúzsko, ktoré zastupujem v tomto zhromaždení, sa rozhodli poslať veľmi jasné posolstvo. Áno, áno, ja viem, že sa vám to nepáči, drahí spoluobčania. Rozhodli sa vyslať veľmi jasné posolstvo. Nie euro bruselskej Európe, nie konfiškácii demokracii, nie imbecility recesívnych politík, nie deklasovaniu nie masívnej imigrácii, organizovanej, nie e, strate našej identity. Áno, našim národom Európska únie sa stala um, mŕtvým projektom, šialeným projektom. Ale e, takisto e, zástupcovia e, jednej politickej triedy E, tu bojujú za svoje privilégie a sú posadnutí ochranou systému, ktorý ich bráni, príjmajú všetky záväzky a aj dnes nám to dokázali, že chcú brániť e, tie záujmy, ktoré nie sú záujmy nášho národa a oháňajú sa výsledkami volieb a rozhodli sa jednoducho trochu prekrútiť toto demokratické posolstvo. Konzervatívci a socialisti sú mercenérmi a žoldniermi a oni si ihneď rozdelili všetky posty a neželajú si žiadne zmeny a nechcú integritu, ktorá bola vyjadrená v, vo voľbách EPP a socialistická strana a vo Francúzsku. E, to je tradičné rozdielovanie koláča a v komisii áno, ja budem hlasovať za teba, ty hlasuj za mňa a európske, európske národy e, určite e, nemyslíte si, že by európsky ľudia dali predno Žánovi, Klódovi, Junkerovi pred Martinom Šulcom. E, pre nich sú títo ľudia úplne neznámi, ktorí nič nereprezentujú. Vážený pán Juncker, vy ste prišli na hlavu jednej inštitúcie, o ktorej francúzsky E, patrioti a mnohé iné národy odmietajú legitimitu. Akým spôsobom ste boli vybratí francúzským národom? Neboli ste ani žiadnym iným národom vybraným. Vy nie ste nikým, kto by mal riadiť život našich spoluobčanov. E, vaše menovanie je nelegitímne. Vy, chce, vy, budete, vy ste boli navrhnutí ľuďom napriek výsledkom volieb. A vy chcete brániť inštitúciu, ktorá je každene viac korumpovaná. E, jednoducho, pán Juncker, ja si spomínam jednu z vašich deklarácií v decembri 99 e, v nemeckom e, časopise ste povedali, my príjmame rozhodnutia, aplikujeme ich a potom čakáme, aby sme sa pozreli, čo sa deje. Ak nie sú revolty, ak nie sú protesty, väčšina nerozumie, o čom sa rozhodovalo. My budeme pokračo- pokračovať, až kým nebude možné cesty späť. Aký cynizmus, e, na, keby, va, e, ke, nahra, keby ste nahradiť za vami alebo Martinom Šulcom, tak to by boli tie isté aktivity. To je tá E, tá posadnutosť federalizmom, ktorý by mal naďalej dominovať a to je e, posolstvo európskym národom, najmä môjmu veľkému francúzskému národu. Vy viac biedy, nerovnosti a znižovaniu našej národnej identity. Pán Barroso, ako prispel k nešťastiu európskym národom a práve preto ste tento post opäť dostali. Vy ste riadili daňové raje. Gratulujem, gratulujem E, k vášmu povýšeniu, ale vaše pos- posadnutie e, federalizmom, my budeme proti nemu bojovať tu a aj v našich krajinách. My budeme proti tomu bojovať e, s energiou, vďaka pokrokom, ktoré dosahujeme v našich národoch. Naši občania išli k voľbám a sú povzbudení výsledkami volieb a očakávajú len jednu vec poslať vašu komisiu a všetky tieto európske technoštruktúry do zabudnutia histórie. A zatiaľ my budeme hlasovať proti vám. A vedzte, že my e, a naši e, občania budeme veľmi pozorní, e, pozorne sledovať vaše kroky a francúzsky národ nie je zbabelý. Vás sledujú národy. Vy, vy ako aj všetci, ktorých vy tu zastupujete, to je systém istého odklonu, ale my tu budeme so všetkými európskymi patriotmi, aby sme vám to neustále pripomínali. Das Wort hat jetzt äh, Herr Juncker, bitte. Teraz má slovo pán Juncker, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené dámy, páni, poslanky, neposlanci, chcem sa prvom rade poďakovať všetkým, s výnimkou zopár, z tých, ktorí vystúpili v tejto diskusii. Ja som si ich vypočul veľmi pozorne. Ja som počas dlhého politického života vždy počúval poslancov vrátane tých európskych. Ja som bol na diskusiách, na schôdzkach naozaj dlhé roky som zúčastňoval, takže ďakujem všetkým, ktorí vystúpili. Ja som pochopil, že keď by som bol zohľadnil programy všetkých eh, politických skupín, tak by tá podpora bola väčšia, no ale nedalo sa vyhovieť úplne všetkým, čiže je potrebné počítať s určitou nevôľou. Váš parlament bude hlasovať v tajnom hlasovaní. Ja chápem, pán Faráš totiž nechce, aby jeho voliči zistili, že hlasoval za mňa, takže chápem, že to tajné hlasovanie je na mieste. Takže hlasovanie tajnou formou, to je taký ústupok pánovi Faražovi, mne o to až tak veľmi nejde. Ďakujem pekne pani Lepen, že za mňa nebude hlasovať. Ja by som nechcel mať podporu tých, ktorí nenávidia, ktorí vylúčujú, takže ďakujem pani Lepen, že za mňa nehlasujete. Ďakujeme pekne. No, uzavreli sme to skôr, než sa očakávalo. Kolegyne, kolegovia, ktorí sa nachádzajú napríklad v bare Uling alebo v kanceláriách, aby prišli, lebo môžeme pristúpiť pomaly k hlasovaniu. Takže na 10 minút prestávka. 12.25 sa bude hlasovať, 12.25 sa pokračuje hlasovaním zasadnutí.